Good afternoon, dear colleagues. Príjemné popoludne, kolegovia. A dovolte, aby som vás privítal na prvom ustanovujúcom zasadnutí výboru pre rozpočet počas tohto volebného obdobia. Týmto vyhlasujem naše rokovanie za e, otvorené a chcel by som vám na úvod všetkým poblahoželať kolegom europoslancom za to, že ste boli zvolení, v mnohých prípadoch znovu zvolení a poblahoželať vám aj k rozhodnutiu, že chcete pracovať v rozpočtovom výbore. Je to jeden z najdôležitejších výborov parlamentu a je ten výbor, ktorý od dňa či číslo 1 bude zohrať dôležitú úlohu v rokovaniach o budúcom rozpočte Európskej únie na roky 2021 až 2027. Takže ešte raz blahoželám a vítajte v rozpočtovom výbore. Ja mám predsedať prvej časti tohto rokovania. Som dočasným predsedom aby som predsedal časti, kedy zvolíme nového predsedu z funkcii podpredsedu tohto výboru z predchádzajúceho volebného obdobia. Jediným účelom našeho stretnutia dnes, kolegovia, je zvoliť predsedu výboru a štyroch podpredsedov a budeme postupovať. Takže najprv zvolíme predsedu a potom štyroch podpredsedov Poslanci by si mali uvedomiť, že potrebujú volebné kartičky, ktoré máte k dispozícii, aby sme mohli elektronicky hlasovať. Ak nemáte vaše e, hlasovacie karty, tak požiadajte asistentov, aby vám rýchlo išli vyzvihnúť vašu kartičku na treťom poschodí. Takisto vás musím informovať ešte o náhradníkoch, ktorí budú nahádzať plnohodnotných riadných členov dnes Mateo Adinolfi nahradzuje Anna von Frisco, Claire Fox nahradzuje Jonathan Bullock, Annalisa Tajdino nahradzuje Valentino Gorant a Mario Ferrari nahradza Rupert Lowe, Melinda Delucci nahradzuje Henny Govera Nielsen a Harbert Deutschland nahradzuje Rainera Wielanca. Ak sú tu ešte nejakí ďalší náhradníci v tejto miestnosti, ktorí nahradzujú neprítomných plnohodnotných členov, dajte vedieť sekretariátu skôr, ako začneme hlasovať. A teraz môžeme prejsť k voľbe nového predsedu. Mojou prvou povinnosťou je overiť, či máme kvorum. 42 e, členov e, potrebujeme na dosiahnutie kvóra viac ako 11 členov kvóru máme, takže môžeme prejsť na voľbu. Chcel by som vyzvať, aby ste predstavili kandidátov na predsedu tohto výboru. Politické skupiny môžu predstaviť kandidáta alebo minimálne traja poslanci spolu môžu predstaviť kandidáta. Čiže ak sú tu nejakí kandidáti na post predsedu výboru. Nech sa páči, ale skôr, ako vám odovzdám slovo, ešte by som vám chcel dať vedieť, že ktokoľvek sa predstaví ako kandidát, musí byť plnohodnotným členom tohto výboru, musí mať vyhlásenie, vyplnené vyhlásenie o, e, o konflikte záujmov a musí podpísať etický kódex tak ako to poskytujú, kde môže podpísať v parlamente. Čiže sú tu nejakí kandidáti, ktoré sa hlásia na post predsedu nášho výboru? Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Volám sa Bohdan Lonca. Ja som čl- plnohodnotným členom tohto výboru a v mene EKR ja by som chcel menovať Johana van Nonefelda za predsedu rozpočtového výboru. Johan van Overveld bol ministrom financí Belgická, je to ekonóm. Sme presvedčení o tom, že má potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti na to, aby viedol tento výber, výbor mm, za najbližšieho 2,5 roka. A preto by som zopakoval z týchto dôvodov, predkladáme kandidátku pána Van Overfelda e, na predsedu rozpočtového výboru. Ďakujem pekne. Takže pán Johan Van Overfeld, kandidát EKR. Sú tu nejakí ďalší kandidáti? Ak nie, tak poprosím pána Van Overfelda, pýtam sa ho, či akceptuje túto nomináciu ak akceptuje nomináciu, tak navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu potleskom. Johan van Overfeld, pán predseda, blahoželám a prajem vám veľa šťastia pri plnení týchto povinností. Odovzdávam slovo a vy budete predsedať ďalšej časti schôdzi pri voľbe podpredsedov. Good afternoon to you. Príjemné popoludnie. Predovšetkým, a ja by som chcel poblahoželať všetkým europoslancom, ktorí boli zvolení alebo novú zvolení, tak už povedal predrečník, ja som veľmi poctený tým, že môžem byť v parlamente a môžem vás všetkých uistiť, že spravím všetko, čo je v mojich silách na to, aby som vykonával túto dôležitú prácu a funkciu čo najlepším možným spôsobom a dúfam, že sa môžem spoliehať na podporu vás všetkých. A moje meno je Johan, nie Johana, tak ako to bolo v úvodných slovách prezentované. Už podľa vzhľadu asi vidíte, že som Johan, ale v každom prípade chcem vás uistiť, takže Johan van Overtveld. Takže poďme ďalej. E, prejdime jednotlivo k voľbe podpredsedov, čiže prvého, druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu. Ako tu už bolo oznámené, náhradníci, ktorí hlasujú. V podstate ich mená boli oznámené na začiatku predbež, alebo dočasným predsedom. Ak sú tu nejaké zmeny, tak je potrebné ich oznámiť ešte skôr, ako začneme hlasovať. Máme kvorum, tak ako už to overil dočasný predseda, nič sa v miestnosti nezmenilo, takže e, máme kvórum, môžeme voliť a chcel by som upozorniť na to, že podľa e, vnútorného poriadku je potrebné zabezpečiť rôznorodosť parlamentu v zložení byra a v tomto zmysle byro nemôže pozostávať iba z mužov alebo iba zo žien. Navyše nie je ani prípustné, aby všetci podpredsedovia boli z jedného členského štátu. A teda ja navrhujem, aby sme okamžite prešli na voľbu tretieho podpredsedu, pretože tak ako vám bolo oznámené, na tento post je nominovaná žena a ak tá bude zvolená, tak e, môžeme si byť istí, že zabezpečujeme tú rodovú rovnosť, tak ako potrebujeme. Takže ak sa všetci na tom zhodneme, tak môžeme takto postupovať. Takže menujme teraz, voľme tretieho podpredsedu rozpočtového výboru, respektíve tretiu podpredsedničku. Thank you, president. Ďakujem pekne pre všetkým. Blahoželám pán predseda k zvoleniu. Ja dúfam, že budeme úzko spolupracovať a budeme brániť záujmy parlamentu v otázke rozpočtu a v mene SAD by som chcela navrhnúť Margarita Marquez za tretiu podpredsedničku. Predovšetkým musíme zabezpečiť, že kandidátka je plnohodnotnou členkou výboru, že podpísala vyhlásenie o konflikte záujmov a etický kódex. To je potvrdené. Takže pani Margarida Marquez bola nominovaná a samozrejme najprv sa musíme opýtať, či akceptuje túto no- nomináciu. Áno, akceptujem. Dobre. Takže môžeme prejsť, respektíve navrhol by som, keďže nie sú žiadni iní kandidáti, aby sme mm, potleskom schválili túto kandidátku. Dobre, takže z tretieho miesta na prvé miesto, teda od tretej podpredsedničky na prvú. Prepačte, chyba začiatočníka. Nech sa páči, poďte si sadnúť tuto na pódium. OK. So, uh, we now proceed... Dobre, takže teraz nominácie na post prvého podpredsedu tohto výboru. Pán Fernández, ďakujem pekne, pán predseda, blahoželám. A EPP navrhuje na post prvého podpredsedu pána Levandovského. Ja som si istý, že v tom týme s predsedom a podpredsedom a s poslancami budeme mať dobrú koalíciu ktorá bude chrániť záujmy Európskej únie a, jej spolu, a našich spoluobčanov. Ďakujem. You, uh, accepted... Pán Levandovský, akceptujete túto nomináciu? Som pripravený pustiť sa do práce. To už sme traja minimálne. Môžeme teda opäť zvoliť aklamačne. Pán Levandovský, poprosím vás, príďte si sadnúť medzi nás na pódium. Now I call for the nomination. A teraz nominácia na post druhého, druhého podpredsedu druhého podpredsedu. Ďakujem pekne, pán predseda. Za Renew Europe navrhujeme pána Olieša Stel, je to bývalý minister pre európske záležitosti Belgická a minister pre rozpočet. Pán Šastel, prepačte. Ste pripravení akceptovať nomináciu? Áno. Prekvapivo áno. Takže opäť e, môžeme zvoliť pána Šastela aklamačne. Pán Šastel, nech sa páči. teraz nominácia na štvrtého podpredsedu tohto výboru. Pán Fernández, nech sa páči. Opäť raz, pán predseda, ďakujem pekne. My navrhujeme pána Herbsta. Pán Herbst, akceptujete túto nomináciu? Môžeme opäť schváliť pána Herbsta aklamačne do funkcie. to prebehlo veľmi dobre. Ja e, si myslím, že takto podobne budeme pracovať v tomto výbore v budúcnosti. A posledné oznámenie, termín najbližšieho stretnutia 22. júla o 16. hodine až do 18.30 a 23. júla od 9. ráno do 12.30 tu v Bruseli.